Morning, morning, Dobrý deň, kolegyne, kolegovia. Poprosím vás, aby ste sa usadili, aby sme mohli začať. The... Prvý bod na programe rokovania, ako vždy, návrh programu rokovania. Môžete ho schváliť? Dobre. A potom tu máme veľmi smutný oznam Claire Henta, ktorá s nami pracovala niekoľko rokov a predtým, než bola v našom sekretariate, bola v, e, na politickom oddelení a v iných výboroch, tak naša kolegyňa Claire Henta odchádza v marci. Claire bola vždy ku všetkým veľmi milá, vždy nás podporovala a bola zodpovedná za veľmi veľa dôležitých spisov, napríklad um, ochrana detí, vždy tu veľmi usilovne pracovala a nám je veľmi ľúto, že odchádzaš, Claire, a želáme, želáme ti naozaj veľmi šťastnú budúcnosť. A ty si ako žiarivá hviezda, takže určite budeš šťastná a spokojná. Peter, toto nebolo určené tebe a ty sa musíš porozprávať bilaterálne s Claire o tomto. Uh, v rámci bodu rôzne nemáme žiadne dodatky. A teraz sa prosím pripútajte, pretože mám veľmi veľa oznámení predsedničky. Týka sa to rozhodnutí koordinátorov z 23. januára 2018. Bude to naozaj dlho trvať. Koordinátori prijali naozaj veľmi veľa rozhodnutia. ja bohužiaľ musím všetky čísla zopakovať. To je pravidlo pravidlo 205, ktorým sa musím riadiť. E, spochybnené odporúčania boli schválené vo forme, ako ich navrhla predsednička. Sú to návrhy petícií. Čítam e, čísla petícií 656, 657, 671, 702, 712,

a tieto boli vyhlásené za neprípustné. E, petícia 0662 z roku 2017 bude ponechaná otvorená a spolu s ostatnými petíciami na rovnakú tému na základe odporúčania predsedničky. A pokiaľ ide o petíciu 0701 z roku 2017, rozhodli sme sa, že požiadame Európsku komisiu o informáciu a postúpime túto petíciu výboru EMPL na stanovisko. Petícia 0705, tu sme sa rozhodli požiadať komisiu o informácie a zaslať túto petíciu výboru LIBE na stanovisko. Petícia 0720 tá bude postupená výborom FAM, AFET a Druha, na vypracovanie stanoviska a takisto zašleme tieto petície Vysokej zástupkyni Európskej únie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Petícia 0775, tu sme sa rozhodli, že je prípustná. E, vysvetlíme petičníkový obsah článku 165 odsek 1 zmluvy o fungovaní EÚ. Navrhneme, aby predkladateľ petície zaslal sťažnosť lotišskému ombudsmanovi a aby takisto e, sa obratil na lotišského ministra pre školstvo a vzdelávanie. A potom sa uzavrie petícia. Petícia 0837 bola vyhlásená za prípustnú a rozhodlo sa, že požiadame komisiu o ďalšie informácie a zašleme petíciu výboru Envy na informácie na informáciu. A teraz 29 petícií, ktoré súvisia s katalánskom, <laughs> boli vyhlásené za neprípustné na základe článku 4 odseku 2 e, zmluvy o EÚ. Rozhodli sme sa, že predkladateľov informujeme o tomto článku, o jeho obsahu a o rozprave, ktorá prebehla na plenárke Európskeho parlamentu 4. oktobra a zašleme im aj link na rozpravu o Katalánsku a e, všetky ostatné napadnuté petície boli e, prijaté v takej forme, ako som ja navrhla. Margaret, máš slovo. Ja chcem do zápisnice ešte pridať, že zelený, a to platí aj pre ostatných, my sme nemali príležitosť byť prítomní, lebo sme nedostali nič písomné. A musela som poslať niekoho iného na meeting a ja nemám žiadne vedomosti o tom, ako sa to robilo. Ja, keby som mala niečo v písomnej forme, keby som bola mala niečo v písomnej forme pred prijatím rozhodnutia, tak ako koordinátorka by som mohla poslať niekoho, kto by ma zastúpil. Ja som sa nemohla na tom neskorom zasadnutí zúčastniť. Ty si síce hovorila, že to máme v rozvrhu, ale <clears throat> ja som mala iný meeting. Chcem teda e, tento protest z mojej strany pridať do zápisnice. Dobre, áno, pridáme to do zápisnice. Teraz môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Prieskumná misia do Larnaky na Cyprus. Konalo sa to 22. 20. až 22. septembra 2017. Áno, môžete hlasovať s dvihnutím ruky a ja takisto ako ostatní by som mala dať moju kartičku do uh, hlasovacieho zariadenia, takže urobme to teraz všetci. Uh, you already did it. I was a bit late on that. That's it. So... Dobre. Marilena sa hlási s dvihnutím ruky. Ostatní hlasujeme kartičkou 3 a A. Pozmaňovací návrh 1 za, proti. Zdržali sa schválené. Odporúčanie 4, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. Odporúčanie 4A, pozmeňovací návrh 3, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. Odporúčanie 5, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. Odporúčanie 5a, pozmeňovací návrh 5, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené odporúčanie 6, od, mm, návrh 6, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené, pozmeňovací návrh 7 za, proti, zdržali sa, schválené a pozmeňovací návrh 8, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. A teraz záverečné hlasovanie elektronickou formou. Otváram hlasovanie. A teraz pán Mandel už odhlasoval. Končím hlasovanie. A zariadenie asi nefunguje. The card is not working. You can raise your hand and that will... Karta vám nefunguje, môžete hlasovať s dvihnutím ruky. Končím hlasovanie. Je to schválené veľkou väčšinou. Ďakujem. Výsledok je 20 za, 1 proti. Bod 6. Ehm, tí, ktorí nechcú ostať v miestnosti, prosím, nech opustia čo najdiskrétnejšie. Yeah, <laughs> sorry. So, let's proceed now. Budeme pokračovať. Poprosím kolegov, aby e, sa utišili. Bod 6, to sa týka e, prieskumnej misie do Lužicka v Nemecku 14. až 16. február tohto roka. Dám slovo vedúcemu delegácie pánovi Čakimu. Thank you for the floor, Cecilia, because... Ďakujem, Cecília, za slovo. Ja by som chcel využiť maďarčinu, e, môj rodný jazyk, keďže máme tlmočenie. Ďakujem veľmi pekne, chcem sa poďakovať všetkým. Ďakujem za to, že ste podporili dokument od Cypre. Myslím si, že poskytli sme naozaj určitú pomoc e, Cypru, Cyperčanom v tomto období. A pokiaľ ide o túto tému nemeckej návštevy, to je zložitejšia záležitosť ako Cyprus. A tu máme dve, dva problémy, ktoré sa tu um, sklbujú, zlučujú. Mm. Medzi Berlínom a Dražďanmi sa nachádza veľmi pekný región. Je to veľmi príjemná krajinka eh, vizuálne, je to aj pekná rezidenčná oblasť. Mnohí E, tam žijú a oni hovoria, že je to krajina, ktorú im dal Boh, ale e, e, diabol tam e, umiestnil e, hnedé uhlie. E, hnedé uhlie už celé storočia sa e, ťaží povrchovo a to vytvára naozaj veľa Eh, environmentálnych problémov a necháva eh, jazvy na povrchu tejto krajiny. A ďalším problémom je, že 50 tisíc ľudí tam patrí do srbskej eh, národnostnej menšiny. Nemajú vlastný štát, majú dva dialekty, ktoré ich komunita používa a Časť tejto komunity bola e, v minulosti zničená, e, vymazaná v podstate e, kvôli tomu, že sa tam otvárali bane a tieto komunity sa museli presunúť do mestských oblastí. A toto pre túto uh, lužickú-srbskú kultúru bola veľmi ťažká situácia. No a oni Eh, podali, predložili eh, dokonca tretiu petíciu o ochrane eh, kultúry lužických Srbov. A Um, nie je problémom napísať vyvážený dokument, ale problémom je, že elektrická energia, ktorá sa vyrába z hnedého uhlia, predstavuje 32 spotreby energie v regióne. Nedá sa teda povedať, že je potrebné zastaviť eh, ťažbu a spadovanie hnedého uhlia. Eh, štyri veľké elektrárne uholné sa nachádzajú v tomto regióne, ktoré vyrábajú elektrickú energiu. Musíme uznať, že tieto elektrárne používajú najmodernejšiu technológiu eh, dnešných dní, ale ani táto najmodernejšia technológia nestačí na to, aby sa vyfiltrovali všetky tuhé častice, ktoré sa dostávajú do vzduchu. A e, my teraz, e, oni teda v ich e, regióne majú chorobnosť trikrát väčšiu, ako je nemecký priemer a takisto voda je tam znečistená a hodnoty pH sa odlišujú od bežných hodnot. Je to teda zložitá situácia a možno by sme mali odporúčať, aby nemecký štát zmiernil negatívne e, dosahy e, ťažby hnedého uhlia a aby prijal, e, prijal opatrenie na podporu etnickej kultúry lužických Srbov. Musíme ale takisto uznať, že Nemecko implementovalo už e, významné programy na ochranu tejto srbskej kultúry. Majú dvojjazyčné názvy, dvojjazyčné e, tabule, e, nápisy v regióne. Situácia teda je už riešená, i keď nedokonale. A takisto vidíme, že lídry tejto komunity majú obavy z budúcnosti, pretože sa plánujú v regióne otvoriť ďalšie uholné bane. A takisto existujú odlišné názory aj v rámci srbskej komunity. Keby bolo referendum o, o ťažbe, tak by verejnosť bola asi rozdelená, pretože zároveň takto sektor vytvára veľa pracovných miest. 8600 osôb pracuje v banickom priemysle, sú to dobre platené miesta a tieto podniky takisto podporujú eh, miestne univerzity, nemocnice. Čiže existuje naozaj symbióza medzi uholným priemyslom, eh, ťažobnými spoločnosťami a spoločnosťou ako takou. Ale vo všeobecnosti uholný sektor by skôr či neskôr mal eh, prestať existovať. No a teraz v tejto fáze, ak predsednička súhlasí, ja by som na vás apeloval a navrhol, aby sme e, poslali list e, stálemu zastúpeniu Nemecka e, aj nemeckej vláde s otázkou a položíme otázku, aká je pozícia novej spolkovej vlády Nemecka, akú má víziu, aký má program pokiaľ ide o ťažbu hnedého uhlia a výrobu energie z uhlia. My sme sa stretli v podstame s eh, zástupcami um, samospráv, eh, s členmi eh, mestských zastupiteľstiev, so starostami, a takisto s členmi srbskej komunity, ale nepodarilo sa nám stretnúť sa s nikým z nemeckej federálnej vlády. No a teraz budeme mať novú spolkovú vládu a mali by sme sa ich spýtať na to, ako si predstavujú budúcnosť tohto priemyselného sektora. No a na základe ich odpovedí sme potom mohli ukončiť náš dokument. Chcem sa opäť poďakovať kolegom za vynikajúcu spoluprácu. Ďakujem aj sekretariatu. Dobre ste to pripravili. členovia sekretariatu nás naozaj účinne podporovali. Táto prieskumná misia bola kvalitná, priniesla dobré výsledky, ale je to naozaj veľmi zložitá situácia a odporúčania na konci by mali byť e, dobre vyvážené. Ďakujem. E, ako vždy je to veľmi zaujímavé. Margaret.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 much more inspiring this morning, who knows? <laughs> So... Takže bol nejaký problém s prekladom, skúsme ešte. Tak budem pokračovať v dánskom jazyku. Ja, jasne. Ale už nie sú. Poprosíme tlmočníkov, aby sa veci preverili, takže urobíme si test. Tak, takže budem po anglicky hovoriť, to bude asi najjednoduchšie. Takže môžeme po anglicky? Takže e, uplatnite tú, tú európsku vašu európsku podobu angličtiny. E, nazývame to Dankish. To je taká dánska angličtina. Ešte v stručnosti, ja samozrejme podporujem všetko, čo bolo povedané. Myslíme si, že, e, že e, treba poďakovať za, pánovi Čakiu za výborné vedenie tejto, tejto delegácie. Treba položiť otázku orgánom a zrejme komisie. Ide o to, či bola dodržiavaná Európska legislatíva Natura 2000, eh, legislatíva o ochrane eh, vôd. Zdá sa, že tieto veci neboli dodržiavané. No a takisto aj dohovor o prístupe eh, k informáciám týkajúci životného prostredia. My sa domnievame, že celý rad predkladateľ petícií sa stiažovalo, že sa nedostali k informáciám, ktoré potrebovali. Každý uznáva to, že, že toto, toto hnedé uhlie je skutočne e, najhorší druh uhlia a, e, a aj ťažba e, sa robí tak, že sa rozkopáva poda a v podstate tým sa ničí krajina. Čo bolo zaražajúce, nik, Nikto z tých kompetentných ne, e, neuvažoval o budúcnosti. Keď som sa dopytovala na e, pracovné miesta, tak e, ako si sa nezaomýšľali nad tým, ako, vytvár, ako zabezpečiť pracovné miesta spôsobom trvalo udržateľného rozvoja, využitím obnoviteľných zdvojov. Treba sa sa zabrať aj otázkou e, šetrenia e, energií a e, jednoducho to vôbec nie je v ich agende a to je to najjednoduchšie, to je prvá vec, s ktorou sa treba zaoberať. Takisto energetická účinnosť, to sú veľmi dôležité mm, aspekty energetickej politiky, to znamená energetické úspory a E, efektívne využívanie energie. No a e, jednoducho kompetentní nám hovorili o tom, e, ako to vyzeralo v 90. rokoch, začiatkom tohto tisícročia, že zažili šoky, No a jednoducho taký šok zazijú aj tretíkrát, ak sa nepripravia na to, čo nám život prináša, moderné technológie, aké zmeny to priniesie do ich živote. Bolo zaražajúce, že tie ich odpovede e, na naše otázky boli veľmi slabé. Určite e, to nebolo to, to nenaznačovalo, že eh, by sa zamýšľali nad vyhliadkami tohto regiónu do budúcnosti. Um, treba povedať, že emisie CO2 z, z spaľovania hnedého uhlia, eh, to sú asi eh, tie najhoršie možné výsledky no nehovoriac o spôsobe ťažby, ktorý je horizontálny a tým vlastne ničí krajinu. No a je podle, potrebné e, e, zvolať také verejné stretnutie, aby e, ľudia vedeli, že Európsky parlament načúva ich hlasu Áno, mala som na to upozorniť už skôr. E, je, osvedčilo sa to. Mám s tým dobré skúsenosti, aby občania mali možnosť si vypočuť, aká je situácia, dozvedieť sa, že na tom pracujeme. Ja zopakujem to, e, čo e, všetci vedia. Asi je zbytočné posielať nemeckej vláde nejaký list, pretože nemecká vláda momentálne nie je a e, určite e, e, neskôr na jar tohto roku. Veríme, že dovtedy už bude konštituovaná nemecká vláda a potom môžeme konať. Takže poprosím všetkých rečníkov, aby bol stručný alebo bola stručná pani Danoka. Ja som bola tiež členkou tejto delegácie na prieskumnej misii. Chcem sa poďakovať pánovi Čakimu za vynikajúce vedenie, takže um, Slobodná aliancia, Zelený a pán Čáky. Bolo to celkom, celkom zaujímavé zloženie tej e, delegácie, ktorá vys, e, vycestovala do Lužicka. Uh, Počas tejto návštevy sme sa venovali aj ďalšej petícii, ktorá pochádza z Berlínu, Berlínu e, Berlína a ide tam o, o podozrenie z znehodnocovania kvality vody práve v dôsledku e, ťažby e, hnedého uhlia. Čiže to je e, taká do, ďalšia vec. A všetko to e, sa viaže na e, vlastne či ťažbu hnedého uhlia medzi postupými a drážďanmi. Ja som bola trošku e, zarazená s tým, čo sme, na čo sme narazili. Nož, ako osloviť nemeckú vládu v našej správe z tej misie budeme formulovať odporúčania pre novú e, vládu, federálnu vládu Nemecka, aj aj pre vlastne krajinskú vládu. Margaret, ešte niečo chceš dodať? Ja len chcem všetkým pripomenúť to, že Tatiana nás opúšťa. Áno. Áno, ide do Lotyšska, tam bojovať, bojovať za e, menšiny, takže toto bolo, je také, taká je posledná účasť na takomto veľkom podujatí, takže Myslím si, že toto je vhodná chvíľa za poďakovanie, na poďakovanie Tatiane za e, tú prácu, ktorú odviedla, e, vlastne tie, tie aspekty, ktorá, ktorá, ktoré ona v tomto výbere zastrešovala. Pani Danoka, chcem sa poďakovať vám všetkým. Verím, že osoba, ktorá ma nahradí, bude plnohodnotým zástupcom, e, hovorí predsedníčka. Tatiana, vôbec som netušila, že nás opúšťaš a vrácaš sa, vraciaš sa do domovského štátu. Samozrejme, chceme sa e, všetci poďakovať za tú prácu, ktorú ste odviedli. Takže aj my máme korupčný škandál v, Lotisku týkajúci sa ohrozenia práv menšín. Dobre, prejdeme na ďalší e, bod a, ide o prezentáciu štúdie na tému plány riadenia veľkých mesožravcov v EÚ a členských štátoch. E, dám e, slovo expertom Duarte Cadete da Rocha Pereira a Sara Maria Díaz Ferreira Pinto. Good morning, ladies and gentlemen. It is a uh, very pleased and honor to be here at European. E, ďakujem pekne. Chceli by sme prezentovať e, štúdiu na témy plány riadenia veľkých mesozrelcov, aké sú tie najosvedčenejšie postupy v EÚ. Chceme sa poďakovať Euroskupine pre zvieratá za to, že nám umožnili vykonať tú prácu Táto štúdia sa zameriava na štyri živočišné druhy, ktoré sa vyskytujú na území EÚ. E, medveď hnedý, euroazijský e, rys, e, vlk a potom nosomak, rosomak. Good morning. Rosomak severský. Táto štúdia reagovala na jednu petíciu a zároveň mala pomôcť k zasadeniu právneho rámca na ochranu veľkých mesožravcov a takisto aj stanoviť podmienky na derogácie pri týchto legislatívnych nástrojoch. Skutočne je dôležité zmierniť konflikt medzi týmito štyrmi živočíšnymi druhmi a miestnymi komunitami a takisto skytnúť určité usmernenie pre tých, ktorí rozhodujú. Právny rámec upravujúci veľké mesožravce v EÚ e pochádza z roku 79. Bol to dohovor a potom ehm, smernica o ehm, habitáte, o životnom priestore mesožravcov ktorá bola e, prijatá e, v roku 1992, A to teda pokry, popri tom, e, tom Bernskom dohovore. Medveď hnedý sa pohybuje predovšetkým na území Škandinávie, východ, vo východnej Európe a potom na Pirenejskom poloostrove a v Taliansku sú malé skupiny. Je to prísne chránený živočný, živočišný droh stav populácie je zlý, a respektíve negatívny. E, konflikty sú rôznorodé a ide aj do e, e, degradácie určitej životného prostredia, takisto aj včelári sa stiažujú. Čo sa týka riadenia populácií má má malý, e, má malý účinok na e, rozsah škvo, to znamená ohrozenie úlov alebo e, dobytka, chovov dobytka. Euroazijský rys sa vyskytuje predovšetkým v Škandinávii, vo východnej Európe, trochu aj v strednej Európe. Je to prísne chránený živočišný druh v EÚ, okrem územia Estonska, Lotyšska a Fínska. Čo sa týka stavu populácie, e, tá je zlá alebo nedostatočná, nedostačujúca vo väčšine EÚ a tie, ten rozsah konfliktov nie je zásadný v porovnaní s ostatnými veľkými mesožrovcami. E, e, takisto riadenie populácie usmrcovaním Eh, je, má, má malý účinok, pretože vlastne tie škody, ktoré pácha, sa týka na, najmä napadanie eh, pasúcich sa oviec. No a e, tie plány by mali byť zamerané na riadenie stavu populácie tohto rysa a rosomáka a my najlepšie e, ochranné mechanizmy je oplotenie a e, obmedzenie prístupu k ovciam. Tu máme situáciu týkajúce sa vlka, je rozšírený po celej EÚ, je prísne chránený okrem územia Estonska, Lotyska, Fínska, e, kde sú chovy sobov, potom Polsko, Slovensko, Bulharsko, Grécko eh, a na určitých častiach na severe Grécka a Španielsku na sever od eh, Duero, rieky Duero. Takže eh, stav populácie je zlý alebo alebo nedpostačujúci. Konflikty súvisia s nápadaním dobytka a potom aj s ohrozovaním stavu inej divúcej zvery. Riadenie populácie e, usmrcovaním neprináša nejaký účinok, skôr naopak takže najlepšie praktiky koexistencie je využitie preventívnych opatrení. O tom som hovorila pri RIS, keď som hovorila o RIS, RISovi. A vlastne tolerancia prítomnosti vlka sa môže zabezpečiť prostredníctvom osvetovej činnosti, teda podpora zo strany združení polovníkov, farmárov. A a takisto e, treba venovať pozornosť tým oblastiam, kde sú malo zabezpečení. Ďalších je Rosomak Severský, sa, tento sa nachádza len v Škandinávii, takže e, populácia Rosomaku, e, ktorá by bola uspokojivá, sa týka len fínskeho a, a, a alpského bioregiónu. E, Eh, je to veľmi špecifický bioregión. Stav populácie je eh, eh, mm, nedostačujúci vo, väčšine iných miest, kde sa sporadicky vyskytuje a takisto konflikty nie sú nejako zásadného rozsahu, napadajú ovce a potom vysokú, vysoká zver, vysokú zver. No a čo sa týka e, kompenzačných schém, e, tak tie sa odporúčajú a riadenie usmrcovaním e, sa neosvedčilo ako neúčinné. Takže čo sa týka e, podmienok e, pre derokácie v rámci smernice o biotopoch, e, takže derogácia je výnimka pri ochrane určitého živočíšneho druhu. Obvykle ide o letálne odstraňovanie živočíšneho druhu z určitej oblasti musíme si uvedomiť od, eh, od FCS, to je vlastne stav populácie eh, udržateľným spôsobom. Teda táto skratka FCS znamená, že prirodzeným, eh, prirodzeným spôsobom sa udržiava primeraný rozsuch popula, popula, populácie a potrebuje do, mm, biotop určitej veľkosti, aby sa udržala tá populácia. Čo sa týka prílohy 4 smernice o biotop, sa hovorí, že, že derogácie možno uplatniť, ak ak to neohrozí FCS eh, pre živočišné druhy v rámci prílohy 5. Derogácie možno uplatniť, eh, ak sú nevyhnutné, ak eh, odstraňovanie alebo presuny tohto živočišného druhu neovplyvňujú zaradenie FCS. Čo sa týka využívania e, týchto veľkých mesožralcov. E, všetky tieto štyri živočíšne druhy e, sú využívané pre, v oblasti polovníctva toto určite nie je v súlade s duchom smernice o biotopech a takisto aj, o, e, aj, aj e, nie je to v súlade so súvisiacou legislatívou a určite, že je to v rozpore so súčasným stavom populácie týchto štyroch živočíšnych druhov. Ta, takže e, v podstate tieto životný, e, životný štýl týchto veľkých mesožravcov je ovplyvňovaný a určite e, tým, je aj, e, tým sú aj robené zásahy do ich úlohy e, e, v rámci e, sveta živočichov. No, čo sa týka riadenia usmrcovaním, mnohé štúdie potvrdili tú, to, že takéto riadenie môže byť kontraproduktívne. Toto sa týka vlkov, vlkov a z hľadiska škôd, ktoré po, spôsobujú, napadajú ovce a dobytok vidíme vľavo je graf, e, že takto priamočiaro by sa e, zvyšovali škody s rozširovaním populácie vlka. Pravda je však taká, e, o tom hovorí graf vpravo, že v podstate, keď sú odstraňované vlky, tak dokonca nastal mierny nárast strát medzi, medzi dobytkom a a ovcami, ale e, e, situácia sa vylepšila z hľadiska škôd spôsobených e, na hospodárskych zvieratách. Sa dosiahla až po veľkom, až po veľkom priebežnom náraste. Ďalší dôležitý dôvod preto, aby členské štáty aby členské štáty uplatňovali eh, takéto riadenie populácie usmrcovaním, eh, že eh, to má poslúžiť k tolerancii voči takýmto veľkým mesožravcom. Toto je skutočne veľmi komplexná otázka a biológia nedokáže odpovedať na všetky otázky, pretože tam vstupujú do hry spoločenské postoje a hodnoty. No a čo sa týka celkovej e, veľkosti e, populácie musíme si uvedomiť, e, že tieto živočišné druhy mali špecifické biologické parametre, napríklad napríklad mm, ich životný štýl a spôsob obživy. No a čo sa týka záverov a odporúčaní, my sme odporúčali preventívne opatrenia, tie sa nám javia byť najefektívnejšie, najprimeranejšie, najmenej kontroverzné, e, pri, e, aby sa vlastne znižovali alebo predchádzalo škodám, ktoré prípadne spôsobujú. Ďalej projekty financované EU ako Life Plus prináša výsledky, ktoré e, sú povšimnutia hodné a mali by byť ďalej presadzované kompenzácie operačné schémy by mali byť sprevádzané aj uplatňovaním eh, preventívnymi e, opatreniami. E, máme tým na mysli takéto príklady ako oplatenie, väčšie využívanie strážnych psov na ochranu e, hospodárskych zvierat, ďalej derogácie vzťahujúce sa na tieto živočišné druhy, tak ako sú uvedené v prílohe 4, smernice o biotopoch, treba vždy starostlivo zvážiť No a e, plány riadenia takýchto veľkých mesožravcov by mali vychádzať z vedeckých e, e, princípov a mali by byť založené na stratégie podporu, podpory a uvedomelosti tieto vedecké princípy a usmernenia nesmú byť nesmú byť ako si, e, e, vnímané ako niečo sekundárne, ale musia byť primárne zapracovávané do všetkých krokov a musia o nich vedia, vedieť ochranári prírody, chovatelia hospodárskych zvierat, aj polovnícke zväzy, členské štáty a Európska komisia by mala eh, zvýšiť finančnú podporu vedeckého výskumu. Eh, táto podpora a výskum eh, sa má odohrať predtým, než sa opatrenia realizujú v praxe a domnievame sa, že ak výskum je prvý v poradí, tak potom opatrenia uplatňované v praxi prinášajú oveľa lepšie výsledky. A na záver, etic EU aj v USA majú úspešné výsledky veľmi, jednoducho, veľmi jednoduchou myšlienkou je, sa odvíja od toho, že ak veda nedokáže, že je potrebné automaticky, eh, automaticky odstraňovať... Ah, okay. oh, just, uh... Ďalej ja a Ilária Dišilvestrenna. Táto štúdia je jedna z tých, kde mnohí z nás môžeme nájsť inšpiráciu aj nejaké stratégie na boj proti určitým mystifikáciám. A teraz tu máme ešte zastupcu komisie. Áno, ďakujem za slovo. Je užitočné riešenia. Je to téma, na ktorej komisia pracovala už dlho a Taktiež sme podporovali členské štáty, aj rôznych ďalších aktérov a povzbudzovali sme ich v tom, aby e, zladili život týchto e, viete, že prebieha momentálne kontrola fungovania legislatívy súvisiacej s prírodou a samozrejme tá legislatíva, ako sme teda dospeli k tomu záveru, je dobrá, ale je treba ju riadne implementovať. Takže na to momentálne pracujeme máme aj. A jedno z opatrení, ktoré obsahuje, je také, že komisia bude aktualizovať, aktuálne propagovať naše dokumenty s úsmerneniami ohľadom ochrany rôznych živočíšnych druhov. Ja tam vysvetľujem, ako by to celé malo fungovať. Takže to je prvá vec, ktorú plánujeme. Druhá vec, redukovali prípadné konflikty. Taktiež chceme podporiť vytvorenie troch nových regionálnych platformiem. Jedno z nich je Európsky pilotný projekt Európskeho parlamentu a jeho cieľom je podporovať dialog a z tejto štúdie vieme, že smernica o biotopoch taktiež umožňuje výnimky v prípade veľkých mesožravcov pod, za určitých podmienok, ale nejaké um, zabíja. No a je treba teda naďalej. Je. A sme veľmi radi, že tu ste. Teraz sa hlásia rôzni kolegovia, ako prvý pán Marsedezi. Pani predsednička, ďakujem aj autorom štúdie. Nuž, no je pravda, že ja absolútne vlka tam s tým súhlasia aj petičníci a taktiež asociácia pre ochranu tohto druhu. Taktiež som s ním stretla v Bruseli. Takže ďakujeme. To je skutočne štúdia, ktorá sa zakladá na vedeckých poznatkoch, to je zásadné, a taktiež sa nesie v zmysle alebo v duchu, som s ním stretla v Bruseli. Takže ďakujeme. To je skutočne štúdia, ktorá sa zakladá na vedeckých poznatkoch, to je zásadné, a taktiež sa nesie v zmysle alebo v duchu európskych zákonov. To je tiež zásadné. Tu by som chcel zdôrazniť niektoré body. Poprvé, absolútna e, účin, pardon, neúčinnosť e, lovu a zabíjania vlka. V Španielsku je to taktiež tak. A preto je preventívne opatrení, tak tie sú zásadné. Sú zásadné a tými je treba začať, pokiaľ chceme vyriešiť ten e, konflikt spolunažívania, v tomto prípade teraz vlkom. Pokiaľ tu máme napríklad kompenzačné platby, tak je vždy treba, aby to išlo v ruka v ruke s preventívnymi opatreniami ďalej všetkým s vlkom. Je treba byť koherentný ako Európska únia, pretože pokiaľ niektoré členské štáty e, budú pestovať lov, zabíjanie, iné nie, tak toto nie je koherentné, taktiež aj s našim postupom preventívnych opatrení. Takže je treba to kombinovať, aby to vychádza z prevencie, vzdelávania a spolunažívania, ktoré sa zakladá na vede a vedeckých poznatkoch. Takže Európska komisia, ja by som chcel, aby ste zasiahli v Španielsku po tom, čo ste si prečítali túto správu. To, čo sa deje v Španielsku, absolútne nezodpoveda tomu, čo sme tu, kde existujú alebo žijú takéto veľké mesožravce. A prosím, zašlite to aj španielským orgánom v prípade vlka, pretože naozaj potrebujeme, aby raz počuli hlas vedy a zdravého rozumu. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme, Petria. Äh, Áno, musíme uznať, že tu máme ako e, výbor petí, rôzne petície k téme e, vlk. E, takže dobre, je sa tým zaoberať, súhlasím. V Nemecku máme taký problém, že bo to je dobrá správa, že sa tam usídlil vlk, na to by sme sa mali tešiť, ale musíme sa na to musíme to vysvetliť aj miestnym ľuďom. No a Takže sú tu rôzne aspekty, komisia by chcela rôzne veci aj meniť, aj zlepšovať. Z môjho pohľadu je tu síce na jednej strane riadenie vlčej populácie, áno, ale je tu otázka diskutovať. Lebo obyvateľstvo tvu to možno nebolo riadne vysvetlené. No čo sa týka politického problému, máme tu taktiež možno radikalizáciu na vidieku v tejto oblasti. Oni možno tvrdia, že politici sa na nich vykašľali, takže je treba za to, že možno aj vytvorili nejaké pardon, vy, že mm, odstránili nejaké minimálne e, za to, že možno aj vytvorili nejaké pardon, vy, že mm, odstránili nejaké minimálne e, napríklad príloha 4, príloha 5, tam bolo povedané, že pokiaľ to bude trvať celé týždne, než sa rozhodne, alebo môže rozhodnúť, že tak je treba ho odstreliť ale bohužiaľ to sa zle vysvetľuje, takže by som chcel komisiu požiadať, aby vysvetlili, čo tým myslia. Potrebujeme aj nejaké aspekty, Samozrejme, mali by sme stávať pozor. Pokiaľ nebudeme počúvať ľudí, tak sa to celé v regiónoch, možno až niekde na pobreží, tam sú mm, nejaké plochy, kde sú ovce a tam sa, pokiaľ sa tam v regiónoch, možno až niekde na pobreží, tam sú mm, nejaké plochy, kde sú ovce a tam sa, pokiaľ sa tam dostane vlk, tak tam to potom bude ťažké. No a ochranné opatrenia, tie budú takmer až nefinancovateľné, pretože samozrejme vlk bude loviť a možno, že jednoduchšie si loviť ovcu, než loviť e, v nedostupnom lese. Takže komisia Chcel by som vás požiadať, aby ste si prečítali naše, naše petície, obe tie, oba tie tábory, kde sa na jednej strane sa hovorí, že nerobíme pre vlka toho dosť, a druhé tvrdia zase, že je treba zmierniť, že robíme toho príliš veľa, ale rozhodne treba aj konať. Je treba sa pozrieť na to, čo je e, v záujme ľudí. Myslím si, že tam sú naďalej ešte veľké nedostatky. Takže určite Ken. A teraz čo v Dánsku? Máte vlka alebo nie? Áno. Hm. Ja som si tak hovorila, možno nejakí Dáni počúvajú, takže budem hovoriť po dánsky. A povedali nám tam, že sa im podarilo odstrániť všetky komáre a tým pádom tam nemali ani vtákov, No a takže z pohľadu biodiverzity je to takáto reakcia. Áno, vlci sú prítomní, ale aj vlky a tuto, toto je skvelý prípad toho, čo sa môže ale aj vlky a tuto toto je skvelý prípad toho, čo sa môže vlk rozhodne môže prispieť biodiverzite. sa postarať o stádo ovcí, zvolať ho a taktiež odohnať vlka. Ďakujem, Cecília. Ja sa chcem poďakovať všetkým, ktorí predstavili túto štúdiu. Je veľmi dôležitá, pretože ako povedal kolega Maratov, a chcem, aby to bolo poslané aj Taliansku, pretože Taliansko patrí k tým štátom, ktorý bohužiaľ sa e, chystá prepracovať národný e, plán riadenia e, vlka a mm, zavádza nové opatformácie z tejto štúdie, ktorá sa opiera o vedecký prístup. Podľa mňa je to naozaj významné a naliehavé tieto informácie musíme poskytovať štá členským štátom, aby sme sa e, vyhli tomu, že nový plán e, zavedie zavedie opäť e, staré opatrenia, ako opatrenie, vzdelávanie. Na druhej strane tu máme ale znečisťovanie životného prostredia, mestský rozvoj, znečisťovanie ovzdušia vody, sú to obrovské škody na ekosystéme. Je to teda apel, obraciam sa na predsedničku, pošlime ten dokument a podporujem pozrieť a dosiahnuť dialóg a ukludiť nejaké prípadné konflikty, aspoň v niektorých členských štátoch. Oni to potom odkážu tým správnym ľuďom v hlavných mestách, je to veľa účinnejšie, než to posielať priamo na petícia 287, 18 podpisov ohľadom e, vraj e, nevhodnej implementácie rámcovej smernice o vode. Takže prosím. Komisia si je plne vedomá solných baní v tomto regióne a už sme ponikli právne kroky v kontekste a taktiež schválili e, veľký plán e, pre túto problematiku, že zatiaľ tam nedošlo ani tým pádom k žiadnemu porušeniu. No a v každom prípade aj smernica o premyselných Takže niektorí kolegovia odišli. Chcel by sa k tejto téme niekto vyjadriť? Nie. Ďakujem. Takže mne napríklad dnes nefungovala hlasovacia kartička, tak dúfam, že aspoň mikrofón mi funguje. Takže pokiaľ mám pred sebou ten správny dokument, tak, je to tak, tak sa taktiež e, e, v prípade tohto projektu preveruje, či je to zlučiteľné so životným prostredím. E, musíme si počkať na výsledky a potom až uzavrieť. Fajn. I... Dobre, ja si myslím, že ste to povedali veľmi presne. Mali by sme zdôrazniť to, že 2097 ohľadom negatívnych dopadov na životné prostredie a zdravie e, vysoko napätnostného vedenia, ktorá je petičničkou. Je, že sa zaoberá touto sťažnosťou, ktorá bola v oktobri 2014 podaná cez E, e, pani Marias, ktorá je bývalou europoslankyňou. Ďakujem jej za všetkých miestnych ľudí, ktorých sa týka projekt tohto vedenia. Máme tu vedenie, táto línia, ktorá ide cez Portugalsku alebo cez hranicu s Portugalskom. Tam sa na tom v roku 2011 e, začalo pracovať a v roku 2013 bolo povedané, že elektrické vedení. Toto sú veľmi zraniteľné a citlivé zóny, kde to prebieha a toto e, vedenie je teda súčasťou komplexného projektu a niektoré vedie v podstate aj nad e, obydliami ľudí. Plí so sebou aj káble, ktoré prenášajú energiu do obydlí miestnych ľudí. Takže z bezpečnostného hľadiska sú tu aj elektromagnetické účinky. A preto to žiadame, aby Európska únia v 2008, kde sa hovorí o tom, že musia byť zaručené e, príslušné zábezpeky pre e, elektrické vedenie s vysokým napätím. Ne, sú e, miestni ľudia proti tomuto bezmocní. A z tohto dôvodu by sme chceli požiadať, aby sa mm, aplikoval princíp obo- obozretnosti v prípade tohto vedenia. Tak orgán Španielsku, aby preskúmal príslušné ukončenie tohto spisu, lebo Máme tu teda medzi e, Fronte Fria a e, Portugalskom prenos elektrickej energie a tam potrebuje, máme tu teda medzi e, Fronte Fria a Portugalskom prenos elektrickej energie a tam potrebuje predložiť o ďalšie 4 mesiace, ale platná legislatíva v žiadnom prípade neobsahuje eh, ustanovenia ohľadom technickej analýzy. Takže mohlo by to prebehnúť. Teraz už máme február 2018, už sú to 3 roky a 8 mesiacov po tom, čo eh, prišla dopadová štúdia ohľadom eh, environmentálneho dopadu. Takže my si myslíme, že lehoty, ktoré sú stanovené v, zákonu, v zákone už vypršali a preto je treba eh, konať podľa príslušnej environmentálnej legislatívy. Takže ďalšia vec, ktorá je dôležitá pre našu asociáciu, je žiadosť o informácie v súvislosti s dopadovou štúdiou o tomto projekte. Toto sme v novembri 2011 prezentovali na miestnej radnici a v tejto fáze sa podpísali zmluvy s radnicou, potom sa stretli príslušní aktéry s hospodárskymi operátormi a problém je ten, že tento dokument sa stratil a v podstate sa nezaregistroval a tým pádom sa nemohli konať e, ex ante konzultácie. Taktiež sa nerealizovali žiadne verejné e, konzultácie ohľadom tohto dokumentu, pretože dokument sa stratil, ako som povedala. A my za našu asociáciu sme 14 krát požiadali ministerstvo priemyslu a životného prostredia, Eh, aby nám poskytli informácie na túto tému, ale bohužiaľ sme narazili na problémy, lebo tieto ministerstva nám neposkytli eh, informácie. No a pokiaľ tam v tom spise sú určité informácie, ktoré sú ale mali by byť spustené formálne procesy. A keďže si myslíme, toto je skutočne chovanie bez rešpektu a preto sa, sme boli nútení sa obrátiť na e, španielského ombudsmana v Galícii. A v roku 2017 e, ombudsman po druhýkrát ministerstvu pre priemysel pripomenul že je treba zaručiť riadnu spoluprácu a že je treba poskytnúť informácie, ktoré požiadala naša asociácia a ktoré môžu, musí, môžu byť relevantné preto, aby sa možno naplánovalo nejaké alternatívne vedenie. Ale zatiaľ už je február 2018 a zatiaľ naša asociácia nedostala žiadnu odpoveď zo strany týchto ministerstiev vo vzťahu k súčasnej fáze projektu. Je treba plniť unijné zákony v súvislosti s bezpečnosťou takýchto elektrických vedení a taktiež je treba poskytovať informácie o tom životného prostredia. A preto žiadame výbor PETI, aby neuzatváral našu petíciu a prosíme všetky politické skupiny o podporu. Kde by sa stanovovala minimálna vzdialenosť vedenia od obývaných oblastí, teda takéhoto vedenia e, pod vysokým napätím, kde by sa stanovovala minimálna vzdialenosť vedenia od obývaných oblastí, teda takéhoto vedenia e, pod vysokým napätím. Na druhej strane, keďže petičníci e, vysvetlili, že tento projekt e, musí ísť ruka v ruke s environmentálnym hodnotením a naďalej nebolo vydané žiadne povolenie. A preto komisia v tejto veľmi rannej fáze procesu nem- alebo neudeli príslušné povolanie. Pani Valína. Ďakujem, e, dobrý deň. Takže predovšetkým by som chcela poďakovať petičničke za jej prezentáciu, ale sú dve veci, ktoré ma znepokojujú v tomto makroprojekte. E, petícia, tak sme nedostali do Európskej komisie žiadne príslušné informácie, ani písomne v súvislosti s dokumentáciou projektu, e, ktorú má Európska komisia vstup e, k informáciám o životnom prostredí v zmysle dohovoru z e, Arhusu. Takže by som chcela požiadať o to, aby táto petícia zostala otvorená, aby sme požiadali o riadnejšie informácie Európsku komisiu ohľadom toho, prečo si myslí, že tento projekt neporušil smernicu o verejných konzultáciách a chcem ich požiadať e, ich e, názoru na dopad na zdravie a životné prostredie. Ďakujem. Ďakujem predkladateľom petície. E, mám jednu pripomienku. Ešte stále máme posúdenie vplyvov. To je problém, pretože posúdenie vplyvov vyplýva z legislatívy EÚ a meška už 3 roky. A to je naozaj neakceptovateľné, že komisia povie, že my toto nechávame na národné súdy. Je to EÚ legislatíva, EÚ opatrenie. Um, aj parlament niekoľkokrát povedal, že toto sa jednoducho ne- nedá nechať na vnútroštátne súdy. To by sme už rovno mohli povedať, že je nám to jedno. Posúdenie vplyvov je veľmi dôležitý dôležitý prvok. No a ďalšia vec, e, táto postmortem stratégia, že my sa vyjadríme, až keď to bude všetko ukončené. My musíme reagovať priebežne, keď sa veci dejú nechceme takto fungovať a takto nechce fungovať asi ani komisia. Um, ja si myslím, že by sme naozaj to mali nechať otvorené, túto petíciu, a naliehať, aby Európska komisia urobila posúdenie vplyvov. Pani Senra Rodrigo. Ďakujem aj petičničke. No už tak v prvom rade chcem povedať aj komisii, že 8. februára 2017 na schôdzi s generálnou rejiteľkou pre energetiku nás bolo povedané, že úvod, ten úvodný projekt bol zmenený. A od tej doby neustále sa snažíme získať informácie ohľadom, ako vyzerá to nové vedenie. Komisia španielskej vláde podľa informácií, ktoré od komisie máme, ten projekt je v rukách španielskej vlády. Ja som sa trikrát stretla s príslušným e, orgánom Španielsku, ale vyzerá to tak, že sa pred nami schovávajú e, alebo taja informácie. A toto sa týka informácií pre občanov, kade povedie to nové vedenie, ale informácie pre ľudí, ako som ja, ja som europoslankyňa a preto chcem poznať tieto informácie. A španielská vláda dokonca, keď po tretíkrát som sa na nich obrátila, tak mi povedali, aby som si požiadala o informácie cez výbor pre petície. Toto je skutočne netolerovateľné a okrem toho sa porušuje príloha 6 smernice o transparentnosti a verejnej účasti e, nariadenia 347 z roku 2013. Tam sa hovorí, že musia byť poskytované kompletné informácie majiteľom e, majetku a ľuďom, ktorí bývajú v blízkosti Takže je treba splniť e, žiad, požiadavky, ktoré sú v šestej sekcii tejto prílohy. Takže trasa toho vedenia bola zmenená, momentálne čakáme na informácie o tom toho, kade teda povedie. A španielské orgány, opakujem, pred nami tá informácia. a preto Predovšetkým chcem požiadať komisiu, aby prinútili, aby sa rešpektovala táto príloha, aby sa jasne vedelo, kade povedie ten nový projekt. No a po druhé, je treba petíciu samozrejme ponechať otvorenú. No a po tretie, ja súhlasím aj s tými návrhmi, ktoré padli zo strany petičničky, aby sa tento projekt nekonal, aby sa stiahol. Takže chcem trvať na tom, aby tento výbor Petý urobil všetko, čo bude v jeho silách, aby sme aspoň sa dozvedeli, kade vedie to nové eh, vedenie, pretože situácia je absolútne neakceptovateľná. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pani predsednička, ďakujem aj petičničkám. Na, alebo v kontraste e, s tým, čo som to dnes počula, nie je to otázka, ktorá sa týka španielského štátu, ale týka sa Portugalska, severu Portugalska. Na no tomto zmysle na konci roka 2014 ja a kolegyňa Anna Miranda sme prezentovali sťažnosť na toto vedenie a chcem povedať, že až doteraz nemáme žiadnu odpoveď, ale je to otázka nie len iberská, ale aj európska, keďže je tam legislatíva, o ktorej už hovorili mnohé kolegyne. A nezabúdajme, že toto má dopad taktiež na obyvateľstvo na severo Portugalska. Takže ja si myslím, že sa nedá povedať, že z environmentálneho hľadiska sa nemôže uzavrieť tento projekt a že je to len národný projekt. Toto je jeden aspekt, ale taktiež tu máme smernicu o environmentálnych informáciami, tá taktiež nebola rešpektovaná. Petičníci e, nikdy neboli pozvaní a vypočutí. Pokiaľ viem, tak táto smernica musí byť rešpektovaná. No a v tomto zmysle chcem povedať, že rovnako ako predrečničky, ja si myslím, že je treba to, aby táto petícia zostala otvorená kvôli všetkým otázkam, ktoré tu vyvstali, všetkým, čo tu povedali nie len europoslankyne, ale aj zastupca komisie, lebo myslím si, že nemôžem povedať, že jednoducho to je otvorené a že ešte nie sú informácie, preto treba petíciu zavrieť. Nie, veď to si protirečí, takže treba počkať, či sa bude plniť smernica a nie je tu dôvod, prečo. Sí, gracias. Ďakujem. Takže informácie, ktoré vyplývajú z tejto petície a z dokumentov. Eh, sí, gracias. Ďakujem. Takže informácie, ktoré vyplývajú z tejto petície a z dokumentov eh, miestnej vlády a od španiel, španielskej eh, vlády, tak toto je eh, projekt e, prepojenia, elektrického prepojenia Severného Portugalska a Severného Španielska. Ešte nie je k dispozícii environmentálna štúdia, lebo samozrejme sa na tom ešte pracuje a ešte musia k dispozícii určité ušená nejaká smernica. Máme tu e, e španielskú a e, portugalskú národnú spoločnosť pre teda elektro, elektrické siete a ďalej čakáme na príslušné informácie. Taktiež týka, okrem španielskej a portugalskej vlády, je tam teda e, starosta a e, ďalej predseda regiónu. Je treba počkať, teda kým sa vykonajú konzultácie aj s miestnymi ľuďmi, lebo to vyzerá, že tento projekt, ktorý je tu unijný záujem, ako som povedala, takže je to zásadná, zásadný projekt, pre e, rozvoj e, obnoviteľných energií v Galícii a v Portugalsku. No a je pravda, že sa nedá uzavrieť petícia, je treba všetky tieto aspekty ešte objasniť, takže ja taktiež sa chcem vyjadriť životaschopné, je treba mať čo najmenší dopad pre e, tento strategický sektor v Galícii. No a do tej doby, než bude mať všetky dokumenty ohľadom environmentálneho vyhodnotenia, tak sa nedá povedať, či sa e, porušuje alebo neporušuje nejaká smerne ako projekt v unijnom záujme. Ďakujem. And uh, Chcem upozorniť na to, že je naozaj výnimočné, že tu máme ľudí z rôznych skupín, ktorí hovoria o tom istom fakte. Zdá sa, že dnes tu máme skutočný konsenzus. Máte ešte 2-3 minúty, nech sa páči. Vale. Dobre. Takže nás nekonzultujú sa. Niektorí odsťahovali, ale kam pôjdeme my? Kam pôjdeme my? Vy, eh, politici, ktorí eh, bývajú eh, v nejakých bohatých domoch, tak tí nemajú nad, nad domom takéto vedenie. Ja som chodila do školy do 12 rokov, ja som skoro analfabet, ja nerozumiem politik, vstupujeme miestnych ľudí. Je treba, aby ste nás podporili, ako to len pôjde. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme za to, že ste taká odvážna a že sa takto otvorene vyjadrujete. Ubezpečujem vás, že výbor pre pestanie otvorená a požiadame komisiu, aby e, urobila kompletné posúdenie vplyvov, lebo my nemôžeme urobiť nič, kým my nemáme posúdenie vplyvov. Posúdenie vplyvov je presne to, čo tu potrebujeme, aby sme mohli pokračovať. A e, zatiaľ ostane petícia otvorená a my budeme otravovať komisiu aj e, vládu, vlády, aby prišlo kompletné posúdenie vplyvu. No a e, v medzičase ešte posle, pošleme list s odpovedným orgánom aj v Portugalsku, aj v Španielsku aby e, si boli vedomi toho, že sledujeme tento prípad. Ako už petičníčka povedala, toto je celoeurópska záležitosť. Je to cezhraničný problém medzi dvoma štátmi a trpia tým konkrétni ľudia. No a keďže občania vznášajú výhrady a majú obavy, našou zodpovednosťou tu vo výbore je pozrieť sa na detaily. Projekt Pani Senra Rodriguez povedala, že projekt sa zmenil, odkedy e, sa začala realizácia, čiže potrebujeme aktualizované informácie, ako sa projekt zmenil, akým smerom a tak ďalej. Odkedy e, sa začala realizácia, čiže potrebujeme aktualizované informácie, ako sa projekt zmenil, akým smerom a tak ďalej potom prišla opäť do nášho výboru. Komisia súhlasíte? Dobre, to je vynikajúce. Pani Kosta, ďakujeme za to, že ste cestovali až sem a za to, že e, tak vášnivo obhajujete svoje práva. Ja som nikdy nebola vo vás. Ďakujeme za to, že ste cestovali až sem a za to, že e, tak vášnivo obhajujete svoje práva. Ja som nikdy nebola vo vás. Časnú cestu domov vám želám. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem všetkým kolegom a kolegyňam. Môžeme pokračovať ďalšou petíciou a to je 328, 12 podpisov, vystavenie um, uh, pracovníkov uh, pesticídom. Um, Petičník tu nie je, ale komisia je ako vždy prítomná. Prosím, povedzte, poľnohospodári tam sú počas svojej práce, boli počas svojej práce vystavení pesticídom bez toho, aby ich zamestnávateľ o tom informoval a nenosili pri časti tohto roka. A 26. januára komisár napísal petičníkom a po Komisia e, požiadala, aby dostala informácie, ktoré sú relevantné e, čo najskôr. Komisia teda teraz je v fáze plánovania kontroly vo Francúzsku. E, táto misia sa zrealizuje podľa smernice 2928, ktorá pokrýva rôzne aspekty, ale budú sa skúmať osobitne tri aspekty, a to je bezpečné zaobchádzanie s pesticídmi a ich skladovanie, školenie mm, používateľov pesticídov a systémy na e, zhromažďovanie informácií o chronických a akutných otravách pesticídmi. Audit sa teda koná podľa smernice 2928, ako už zaznelo, a akékoľvek informácie, ktoré dostaneme, podľa smerníc 9824 a 2004.37 postupíme kolegom na DG mm, Employment. Pokiaľ ide o túto kontrolu, ide o kontrolu štátu, členského štátu, franské regióny a jeden z týchto regiónov bude Bretónsko a my sa stretneme e, s príslušnými orgánmi na regionálnej úrovni regióny a jeden z týchto regiónov bude Bretónsko a my sa stretneme e, s príslušnými orgánmi na regionálnej úrovni. No a keď sa ukončí kontrola, e, pripravíme správu, ktorú predložíme príslušným orgánom členského štátu, aby prípadne ešte mohli vzniesť komentáre a očakávame, že správa bude E, zverejnená koncom roka 2018. Pokiaľ ide o smernicu 9824 a 2430 mutagénov, komisia už povedala, že tieto smernice musia byť transponované a v tomto konkrétnom prípade ide o transpozíciu francúzskom. Zdá sa teda, že tento prípad je individuálny prípad, ktorý bežne spada do kompetencie členského štátu, e, ktorý má za úlohu sledovať e, výkon, teda implementáciu národných pravidel, ktoré transponujú smernicu. Pani, či sa pýtal na implementáciu týchto smerníc. Ako sme teda už povedali, že toto je záležitosť, ktorá spada do právomoci členského štátu primárne. Ale ak dostaneme viac údajov po tom audite, po kontrole, ktorá má prekujem. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsednička Margaret. Ďakujem komisii a navrhujem a nech sa na to pozrú a požiadame komisiu, aby prišla opäť medzi nás po vykonaní kontroly vo Francúzsku a predložila správu. To sú teda otvorenú. Eleonora? Nie. Pe- prosím, ostane otvorená a uh, bu- ďakujem. A ja žiadam, aby táto petícia uh, ostala otvorená. Domnievam sa, že e, výsledok kontroly komisie bude veľmi užitočný, keď ho dostaneme. Téma je významná. A ale napriek tomu by sa tým mal e, zaoberať. Nový e, výbor by sa mal na toto pozrieť, pretože dodnes e, zdá sa sme nezaručili že schválené chemické látky sú naozaj bezpečné pre ľudské zdravie. Existuje už obrovský počet organizácií, ktoré obhajujú e, obete e, ľudia, ktorí si poškodili zdravie po manipulovaní s chemickými látkami. Je veľa združení, ktoré sa venujú aj reziduám, zostatkovým e, látkam v potravinách, v pôde, vo vode, Existuje teda veľký záujem e, zo strany občianskej spoločnosti o túto tému a petícia by mala ostať otvorená. Toto je jeden z okamihov, kedy sa naozaj srdečne chcem poďakovať komisii za e, to, čo urobila v júni a e, aby sme dostali potom záverečnú správu. Záverečná správa príde koncom roka, takže dovtedy vám zaželáme Autorom je Felice Saronni. Autorom je Felice Saronni v mene občianskeho združenia Areze Cinque Stelle. Táto petícia má 18 podpisov a je to petícia proti zmene obchodno-zábavného komplexu, ktorý má byť rozšírený a jedná sa o um, um, bývalý priemyselný komplex. Michaela Píva a Davide Čon, uh, bývalý priemyselný komplex bol um, premenený na obchodno-zábavný komplex, uh, teda už posúdenie vplyvov na životné prostredie, dôsledky na občanov a závery. Čiže o, tento urbanistický plán sa týka troch obcí Areze, Garbaňate, milanese a Lajnate kde je veľmi hustá doprava a dotknutá plocha má 200 tisíc metrov štvorcových a je to vlastne um, bývala e, tovione e, medzi Milánom a Lajnate Areze a Garbaniate Milanéze a e, naplánovali veľký obchodno-zábavný komplex, funkčný komplex. Um, časť z nich z tohto komplexu mal byť aj rezidenčný No a v apríli 2014, pardon, 6, v roku 2012 ale občania v referende zamietli túto dohodu. A potom na druhej fotografii je už nové obchodné centrum. V súčasnosti e, prevádzkovateľ v roku 2016 požiadalo ďal tvorcovi, chce doplniť ešte e, ďalšie, ďalšiu obchodnú plochu. E, vidíte to žltou farbou. Tvorcovi chce doplniť ešte E, ďalšie, ďalšiu obchodnú plochu. E, vidíte to žltou farbou, horším v Európe. Dopad na životné prostredie. Keď sa zdvojnásobí obchodná plocha, e, zdvojnásobí sa aj počet automobilov, ktoré prichádzajú do tohto komplexu. Opäť teda sa zhorší kvalita ovzdušia, ktorá je už veľmi zlá, kritická. V roku 2016 Počas 76 dní sme prekročili predpísané eh, hranice na eh, pevnej častice PM10. Čiže my vlastne nedodržiavame ehm, smernicu z roku 2008 číslo 50 napriek tomu, že sa eh, naplánoval projekt s dostatočne čistým ovzduším, Mali sme eh, až eh, v niektoré dni až 200 tisíc eh, miligramov týchto častíc na meter kubický, čiže dosahujeme naozaj obrovské, už máme to podložené aj vo vedeckej literatúre a osôb ročne. Smog zhoršuje chronické choroby, kardiovaskulárne choroby a tak ďalej. A štúdia z roku 2013 takisto výpisov sme zozbierali od občanov, ktorí žijú v tejto oblasti. Domnievame sa, že tento plán nesmie byť schválený a sa tam vybudovalo nejaké výrobné, špičkové výrobné zariadenie. Ďakujem Európskej komisii za to, že nás sem e, pozvala. Ďakujeme výboru, že môžeme hovoriť o, o tejto petícii. My a 900 osôb, ktoré podpísali petíciu, e, nám veľmi záleží na tejto záležitosti. Najdôležitejší v živote čas a zdravie. A táto petícia vlastne bojuje za zdravie, za ochranu zdravia všetkých občanov No a na záver ešte poviem, že si želám, aby výbor a komisia um, konala z dvoch uh, dôvodov. Poprvé, mami, a druhý dôvod, tento návrh nejde uh, proti um, ustanoveniam smernice 50 roku 2000. Uh, Ďakujem. Komisia je zastúpená niekým? Áno, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Táto petícia nastoluje e, otázky, ktoré spadajú e, do kompetencie predovšetkým členských štátov, e, teda environmentálny dopad, sociálny dopad tohto programu je potrebné zohľadniť v rámci strategického environmentálneho posúdenia SEA Takýto, SE, takýto program SEA bol realizovaný v oktobri 2012. Následne bol upravený program e, v rámci e, pokračujúceho postupu SEA. a takisto podrobnosti sa sledujú v rámci EIA. E, e, predkladatelia petícií nevychádzali z tej najaktuálnejšej podoby správy SEA a odvíjajú z programov alebo plánov. SEA sa zase vzťahuje na programe e, posudzovacích programov, ale členské štáty e, vlastne môžu žiadať úpravu SEA. E, skutočne je e, aktuálne konanie voči Taliansku za porušenie tejto smernice práve z hľadiska porušenia kompetencie národných orgánov. Teda je to individuálny prípad a môžeme konštatovať, že je to systematické podporu Eleonora bude prvá. Grazie, prezident. Ďakujem, pani. Chcem sa k tomu vyjadriť v prvom rade, pokiaľ ide o compliance, teda e, rešpektovanie európskej legislatívy. E, je tu e, to, že sa nedodržiavajú opatrenia zmierňovania dopadov, najmä to je niečo absolútne nezmyselné. Ide to proti zdravému rozumu a aj z turistického pohľadu, z pohľadu cestovného ruchu. To je niečo absolútne nezmyselné. Ide to proti zdravému rozumu a aj z turistického pohľadu, z pohľadu cestovného ruchu. Tam viacero projektov, e, ktoré sú teraz vo fáze schvaľovania. Činizelo Balsamo, napríklad Asegrate, Karuga, Európsku komisiu, aj náš výbor. Minister pre životné prostredie Galetti e, už e, bol pred 20 dňami vyzvaný Euró na e, záležitosť. A my už platíme cenu za to a platíme ľudskými životmi, lebo Taliansko je krajina, ktorá ma dostala otvorená aby toto bláznovstvo ehm, sa zastavilo, pokiaľ ide o rozširovanie nákupného. Podpísalo 900 občanov. Ide tu naozaj o poškodzovanie ľudského zdravia. Ďakujem a teraz Margaret. Well, yeah, uh, uh, Áno, v nadväznosti na to, čo povedala Eleonora. Keď sa pozrieme na vyhodnotenie dopadov to znamená, projekt bol zmenený, preto potrebujeme vidieť aktualizovanú verziu posúdenia dopadov a e, mali by sme žiadať od komisie, aby sme e, dostali e, túto aktualizovanú verziu posúdenia dopadov. Tá smernica o by sme e, dostali e, túto aktualizovanú verziu posúdenia dopadov. Tá smernica o verme aj v zdravý rozum. Zdá sa, zdá sa byť skutočne absurdné e, vytvoriť umelý rozum sa presadí aj v Taliansku. Pán Valí? Ďakujem pani Pretty výbor. Lombardsko je jeden z najnečistenejších regiónov na svete. Máme šťastie, že máme Alpy e, pre cestovný ruch, ale napriek tomu vlastne tie Alpy znemožňujú cirkuláciu vzduchu nad našim územím, čo nie je vždy dobré a preto Lombardský región aj iné regióny musia sa snažiť teraz o zlepšenie infraštruktúry a musia budovať infraštruktúru tak, aby sa ďalej nezhoršovala kvalita ovzdušia. Bohužiaľ, veľmi často, ako ste už videli, e, sa peniaze dávajú do veľkých infraštruktúrnych projektov ako e, diálnice alebo obchodno-zábavné centra. To, ako ste už videli, Eh, sa peniaze dávajú do veľkých infraštruktúrnych projektov ako eh, diálnice alebo obchodno-zábavné centra. Eh, sú účastníkom konania o porušení zmluvy práve kvôli nedodržiavaniu predpisov o ovzduší. A občania sa takisto už ozývajú, pretože v lepšom prípade trpia chorobami dýchacích ciest, v horšom prípade majú rakovinu, u sa takisto už ozývajú, pretože v lepšom prípade trpia chorobami dýchacích ciest, v horšom prípade majú rakovinu, e, umierajú. A to zasa a všetko zhoršuje aj sociálne podmienky, v ktorých ľudia žijú. No a ďalšia pripomienka sociál, to by sa mali aj vlády e, zamýšľať. No a potom z pohľadu cestovného ruchu Eh, ako spomínala kolegyňa eh, Indoro, na celú infraštruktúrnu politiku lombardského regiónu, ako sa tam buduje tá infraštruktúra, ako sa o tom rozhoduje. To by sme mali všetko prehodnotiť, slať list vláde, aby sme povedali, eh, čo si predstavuje Európa mm, pod ďalším rozvojom lombardského regiónu, ako má vyzerať ďalší infraštruktúrny rozvoj. Ďakujem a teraz Peter Jár politické rozhodnutia, ale sú veci, ktoré mm, podliehajú spolurozhodovaniu e, aj zo strany európskych inštitúcií. Ešte jeden aspekt, ktorý sa, pokiaľ sa zaberie 55 hektárov, napríklad máme aj také niečo v Nemecku, tak skutočne e, môže sa tým e, narušiť život a obživa nejakej, nejakého rodinného podniku alebo prevádzky. Myslíme si, že komisia by mala dbať o to, aby všetko bolo dodržiavané a a, a takisto treba zohľadniť to, či nie je neoprávnene zaberané nejaké e, prírodné plochy a Myslím si, že tento projekt e, bude e, raz skončiť. Viem, ako komisia e, zareaguje prvou vetou. Komisia musí vychádzať z toho, že členské štáty uplatňujú do bodky celú európsku legislatívu. No ja si myslím, že istá podozrievavosť je na mieste, ale v prípade takýchto veľkých projektov, keď raz je to už hotovo, hotové a prevádzkované, až následne sa zistí, že bola porušená legislatíva, tak to už je e, neskoro. My preto si myslím, že táto petícia si zaslúžuje, zasluhuje, aby ostala otvorená a e, to, čo sa tu hovorilo o situácii v Taliansku, tak e, skutočne komisia musí dbať o to, aby Taliansko dodržiavalo, dodržiavalo všetky e, aspekty európskej legislatívy. Ako som povedal, jedna strana je ekonomická stránka, ale e, skôr ma trápi, e, trápi to, že sú zaberané ďalšie a ďalšie pozemky, plochy. Viete, v Európe, v každom členskom štáte máme, máme rozvojové programy a, a znie to veľmi rozumne a znamená to výstavba ciest a tak ďalej. A, ale treba sa zamyslieť aj nad tým, aký to má dopad na ľudí. E, e, ja veľmi e, apelujem na komisiu, či skutočne všetky, všetká európska legislatíva je dodržiavaná v tomto prípade. Ďakujem. Zdá sa, že sa že všetci sme jednotného názoru bez ohľadu k politickej prísť. Ďakujem. Zdá sa, že sa e, že všetci e, sme jednotného názoru bez ohľadu e, k politickej prízlova k záverečnému slovu. Teda. Varianta plánu, ktorá, ktorá sa musí ešte schváliť, zatiaľ nie je dostatočne jasné, ako bude prebiehať v administratívnych postupoch monitorovanie Čiže ten projekt, e, súčasná fáza projektu predpokladá e, opatrenia, ktoré budú korektívne a opatrenia monitorovania a to je vec, na ktorú sa v súčasnosti môžeme projektu predpokladá opatrenia, ktoré budú korektívne a opatrenia monitorovania a to je vec, na ktorú sa v súčasnosti môžeme e, zameriavať. A pokiaľ ide o e, stav varianty územného plánu, o ktorom hovoríme dnes, tu sa dá ešte intervenovať. E, toto je jeden z projektov, kde, Lombardsko musí Mm, intervenovať. Teraz Lombardia má e, simultánne veľa takýchto projektov, ktoré sa navzájom aj vylúčujú, často sa navzájom pohlcujú a e, musí sa intervenovať paralelne vo všetkých týchto projektoch, pretože celkový udržateľný rozvoj e, lombardského regiónu e, je dôležitý a my potrebujeme vytvárať taký ekonomický rozvoj, ktorý bude ekologicky. Ďakujem a ešte doplním poslednú vec. Táto plocha v 70., 80. a 90. rokoch a dnešný vývoj podľa nás nie je trvalo udržateľný. No a ďalší aspekt ochrana zdravia nás a našich detí. E, toto sú dve, ktoré vlastne e, intervenujeme s touto petíciou. Right. Máte úplnú pravdu. A e, toto môže ísť o o taký ojedinelý prípad, kde za absurdných e, okolností sa e, buduje nakupné stredisko, ale určite, že smerodajné je e, znečisťovanie. Samozrejme, táto petícia zostane otvorená, e, oslovíme listom kompetentné orgány, tak ako hovorila Eleonora, a z, od, komisie, od komisie budeme žiadať aktualizáciu konkrétnej e, e, tejto situácie a informácie o petíciách 1253 a 1353, ktoré sú na tú istú tému. Týkajú sa teda znečisťovania ovzdušia v Lombardsku. No a následne môžeme potom sa venovať všetkým týmto, eh, za to, že ste docestovali, za to, že ste eh, nám osvetlili, aká je to situácia, eh, pre, prečo by ľudia vôbec potrebovali nákupné stredisko, či sú potrebné ako Eleonora Elena naznačila, že dokonca takýto pr- švédka, e, tak je pre mňa absurdné mať zjazdovku pod strechou. Chcete byť na čerstvom vzduchu, e, e, slniečku, snehu a saune takže je radosné počuť, že je záujem o to, aby boli chránené oblasti. Prejdeme na ďalšiu petíciu prostriedkami EÚ. Predkladateľ petície nie je prítomný ale za petíciu tu máme pána, máme pána Švarca a máte slovo. Ďakujem pekne. Táto petícia sa týka stiažnosti pána, e, e, pána Hacivaca za nespravodlivé trestné stíhanie nemôže zasahovať do justičných postupov na vnútroštátnej úrovni. Môžeme venovať pozornosť tým e, údajným informácie o, o konkrétnom projekte alebo programe EÚ neuvádza príslušný finančný rok toho programu, projektu. Ergo, nie je možné z našej strany identifikovať. Olaf sa zaoberal relevantnou dokumentáciou a e, dospel k záveru, že nie je dôvod preto, aby otvorili vyšetrovanie o Olafu v tejto veci. To je všetko zo strany komisie. Ďakujem. Peter? Zvie, prečo sme ju e, uzavreli Takže pokiaľ by mal nejaké ďalšie informácie, tak môžeme opäť petíciu otvoriť, ale samozrejme, ako ste povedali, nemôžeme sa miešať do vnútorných justičných záležitostí bez nejakých konkrét, tak sa môže nás ešte raz preto neskôr obrátiť, ale petícia by sa teraz už... Toto je petícia z roku 2013. To bolo ešte pred našim mandátom. Ja som tedy nebola predsednička. Myslím si, že mala byť od začiatku. Týka sa to podvodu s európskymi fondami a tým pádom už to bolo odkázané na OLAF. Takže nemá zmysel to uchovávať otvorené. Takže zavrime túto petíciu, dobre? A teraz prejdime. Ja dostáva slovo byť. Konzultácie s občanmi, ktoré navrhuje prezident Macron, sú dobrou iniciatívou, ktorá zdôrazňuje potrebu stimulovať európsku eh, di- diskusiu, teda súčasťou tejto petície, ktorú eh, prezentovala Unión europeistov a federalistov eh, v Španielsku, by mala, mohla pomôcť pokryť túto potrebu. Ide tu o to, že sa identifikovali európske záležitosti, vrátane v oblasti histórie, európskej integrácie, hodnú od politiky a európskych práv, kompetencií, víziev a nám s úniou, tak ako sa to hovorí v cestovnej mape z Bratislavy zo septembra 2016. Európska komisia vo svojej reakcii hovorí eh, v op- miestnych ľudí, taktiež v dedinách a tak ďalej, tak ako je to písané v bode 9 eh, deklarácie eh, zo samitu juž- krajín juhu z 10. člen radnice. A toto je bol taký súčasťou nášho programu. Um, zatiaľ odpoveď komisie na mne 2069 ohľadom európskeho občianstva. Tam v odseku 28 hovorí, že táto inštitúcia navrhuje e, s cieľom posilniť európske občianstvo až do tej doby, než sa e, nepreukáže takýto krok. Takže by som chcel vyzvať parlament, aby taktiež. Ďakujem. Áno, najprv si vypočujeme komisiu. Pán Agalianos. Ďakujem. Vzdelávanie Európskej komisie poďakovať petičníkovi. A chcel by som zdôrazniť, že plne súhlasíme s vami a zdieľame váš názor, že treba vyvíjať neustále úsilie, aby sme EÚ už uviedla do praxe, konkrétne cenu Altiera Spinelliho za osvetu, ktorá bola poprvýkrát udelená v roku 2000. Spustil to Európsky parlament, alebo no, pardon, nie 2000, ale 2017. Podobu už viacerých rokov prostredníctvom tohto programu sa snažíme dostať k čo najväčšiemu počtu občanov a zlepšiť ich chápanie únijnej politiky, taktiež zákonárneho procesu a stimulovať dve veci, ako to teda nedávno sa vyvíjalo od tej doby, čo petícia bola podaná pred pár mesiacmi. Poprvé, na jeseň minulého roka komisia spustila tri rozmery EÚ, ktorá prináš, ktorá plní to, čo slúbila, e, ktorá vám dáva právo moci a ktorá vás chráni. Takže tieto tri aspekty. Dôležitá kampaň, osvety pre občanov. Táto kampaň bola spustená a príručku k programu Erasmus+, tuto mám teda ukážku, tak aby sa tam brali do úvahy špecifické aspekty ktoré tu vy navrhujete. A vo vzťahu, o predovšetkým, no a v tej aktualizovanej verzii, v aktualizovanom popise aktivít Žamony, tzv. žalmone skupiny, siete, projekty, ktoré sa týkajú starostov, primátorov a radných na miestnej a regionálnej úrovni. Takže toto, táto formulácia už je súčasťou požiadaviek pre príjemcov aktivít vyzýva príjemcov aktivít Jean Monnet, aby boli v kontakte s občanmi s miestnou úrovňou, s občanskou spoločnosťou na miestnej a regionálnej úrovni a aby aktívne predsedajúci profesori Jean Monnet tých chce pozbudiť, aby organizovali podujatia, nejaké prednášky, semináre so zákonodárcami na miestnej, regionálnej, národnej úrovni. A čiže sa aj s radnými, s primátormi, starostami, my chceme posilniť tento aspekt osvety a informácií pre občanov a taktiež posilniť účasť občanov na úrovni povinného vzdelávania v rámci budúceho programu. Sme absolútne presvedčení, že pokiaľ budeme investovať do úsilia lepšie školiť, vzdelávať a zapájať, inšpirovať občanov v súvislosti s tým, čo nazývame Európou, že takéto úsilie by malo začať už v ranom veku a v našom, našej vízii o budúcnosti tohto programu vychádzame z toho, že tento aspekt by mal byť v rámci teda toho budúceho programu posilnený. Výuka a informácie o Európe na už v ranom veku v rámci povinného, povinného vzdelávania v rámci budúceho programu. Sme absolútne presvedčení, že pokiaľ budeme investovať do úsilia lepšie školiť, vzdelávať a zapájať, inšpirovať občanov v súvislosti s tým, čo nazývame Európou, že takéto úsilie by malo začať už v ranom veku a v našom, našej vízii o budúcnosti tohto programu vychádzame z toho, že tento aspekt by mal byť v rámci teda toho budúceho programu posilnený. Výuka a informácie o Európe na už v ranom veku v rámci povinného školského vzdelávania. Ďakujeme za tú komplexnú správu a taktiež za vaše osobné zapálenie. To je potrebné. Áno, ďakujem. A teraz už dávam príležitosť poďakovať zastupcovi komisie za jeho vystúpenie, lebo ako podala predsednička, nie len tam bol dôležitý obsah a nové návrhy, ale z môjho pohľadu a je vidieť, že ste skutočne zaangažovaní a zapálení. Ja si myslím, že je tam jasná odvolávka na náš mandát. Máme tu nedávno schválenú správu o občianstve. Toto je správa v reakcii na správu komisie, kde sa vyslovene hovorí, že je treba posilniť ale aj čo sa týka občanov, účastníkov, ktorí v podstate dávajú týmto aktivitám obsah. Takže občania by mali byť priamou súčasťou, nielen pasívnymi príjemcami. No a taktiež, čo ste povedali o aktualizácii programu Erasmus, to je veľmi zaujímavé, komisárovi Polosovi, ktorí majú na starosti túto problematiku európskeho občianstva a je treba dať najavo že Európsky parlament už teraz schválil správu o občanstve a že nás táto téma veľmi zaujíma. No a taktiež výbor pre kultúru má stanovisko k tejto správe. Tam taktiež sa chceme na tomto intenzívne pracovať. Taktiež by som chcela požiadať o to, aby táto petícia stala otvorená. Je to dobrý príklad toho, ako občania prostredníctvom nášho výboru môžu byť súčasťou. Schválili sme to a musíme na tom pracovať naďalej. Ďakujem. Ďakujem. Veľmi často je to pre kolegov až nemožné moje meno vôbec vysloviť. Ďakujem. Chcel by som povedať predovšetkým, že súhlasím s kolegyňou Becerra a v mene mojej politickej skupiny chcem povedať, že taktiež žiadame o to, aby táto petícia bola ponechaná otvorená a samozrejme ďakujeme aj Damianovi Mafiasovi za skvelý návrh a skvelé vysvetlenie. Čo týka vytvorenia Európskeho demosu, tak o tom už sme hovorili mnohokrát v našom parlamente a podľa mňa toto je naďalej jedna z tých najväčších nedoriešených vecí tohto eh, nášho krásnej, to našej krásnej budovy v podstate, ktorá je Európska únia. Myslím si, že v oblasti osvety ohľadom európskej architektúry ešte zostávajú veci, ktoré treba e, naďalej rozvíjať, predovšetkým čo týka akademickej oblasti, školskej oblasti. Máme tu kultúrne oblasti, napríklad e, šport. Tam by taktiež Európa mohla byť súčasťou toho demosu, tohto spoločného pocitu. Nesmieme zabúdať, že poc, národné pocity a myšlienky často vyvstali z veľkých, z veľkých eposov, vrátane športových. No a Európa napríklad e, nebojuje pod európskou vlajkou, okrem golfu. Ale to len tak na okraj, nechám teraz vtipy tak a chcel by som povedať, že pri budovaní Európy si zaslúži špecifické miesto aj školská oblasť, vzdelávanie európskych občanov. Toto je celkom bežné na vysokých školách v Únii. No a konkrétne ten návrh, že by radnice mohli taktiež prispievať k vzdelávaniu v rámci celej Európy. To si myslím, že dobrý nápad. To taktiež